Ja, ich glaube, wir können langsam anfangen. Myslím, že môžeme začať. Máme dnes... Je, máme výmenu názorov uh, s pánom Krovcom, ktorý nám je známy ako bývalý minister životného prostredia a teraz je uh, poverený otázkami klimatických uh, záležitostí boli sme minulý týždeň v Budapešti, mnohí tam boli. Hovorili sme e, o mnohých témach, ale teraz chceme počuť od e, vás samých, ako dopadli výsledky, aké je e, zhrnutie a budeme mať možnosť spolu diskutovať s kolegyňami, kolegami. Nebudem už dlho hovoriť.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 Pokiaľ ide o výsledky e, Varšavského samitu, e, rád by som sa zameral na dva aspekty. A výsledky e, tohoto samitu. Poprvé, podarilo sa nám dohodnúť na množstve rozhodnutí, na množstve záverov. Hovoríme tu o viacerých desiatkách rozhodnutí a záverov. Najdôležitejší je, najdôležitejší je tu blok, o ktorom budem teraz hovoriť. Najprv e, rozhodnutie k durbanskej agende. Po druhé, rozhodnutie k mechanizmu pre škody a straty. Paliček ďalej 7 rozhodnutí k financovaní klimatických politík. Po štvrté e, e, monitorovanie a výkazníctvo. A po piaté sedem približne rozhodnutí k politike v oblasti eh, manažmentu lesov, lesníctva v tropických krajinách. Pohovorím teraz o týchto piatich kľúčových rozhodnutiach. Pokiaľ ide o eh, Durbanskú platformu, podarilo sa nám vypracovať cestovnú mapu A to ešte pred Parížskou konferenciou. Vieme, čo sa bude diať a kedy v e, budúce dva roky. Takže Parížská konferencia bude môcť byť úspešná. Vieme tiež, že prvý návrh dohody bude predložený ešte práve pred konferenciou v Lime v decembri budúceho roku. V Lime e, bude sa diskutovať a bude dohoda e, zúčastnených k tomu, Pokiaľ ide o mm, novú dohodu a príspevky k nej, a príspevky budú musieť byť e, prezentované e, pred 23. Vieme, že... Takisto vieme, že v máji 2015 e, návrh dohody sa bude musieť distribuovať vo všetkých oficiálnych jazykoch eh, dohovor, dohovoru pred 6 eh, mesiacov pred summitom v Paríži. Takže na eh, cestovnej mape bola dosiahnutá dohoda, čo sa teda udeje od dneška až do Parížskej konferencie a rozhodnutie vo Varšave je plne kompatibilné s rozhodnutím, ktoré bolo prijaté pred dvoma rokmi e, signatármi v Durbane. E, je veľmi dôležité to, že Durban, e, Varšava a Líma, tieto tri rozhodnutia a ďalej potom ešte parížské rozhodnutie, je dôležité, aby boli všetky kompatibilné navzájom. Aby nikto nemohol argumentovať, že tento proces nie je legitímny alebo nevychádza z pôvodných rozhodnutí prijatých v Durbane. Ďalšie štyri rozhodnutia. Rozhodnutie e, e, k mechanizmu o, o, o stratách, škodách až i bol veľmi dôležitý a zložitý na vyrokovanie. E, rozvojové krajiny, ostrovné krajiny sa tešili po mnohé roky. Začiatok konferencie poznamenal, označili tragické udalosti na Filipínach a v ďalších krajinách regiónu a skutočnosť, že sa dosiahla dohoda k takémuto mechanizmu, nož tak tá má historický význam. Môžeme teraz e, začať diskutovať o mechanizmoch, aby sme mohli riešiť otázku prírodných katastrof. Tretí element, veľmi dôležitý a citlivý, citlivý to je otázka financovania klimatických politík. Tu zo siedmých rozhodnutí by som sa rád zameral na dve, veľmi zložité na rokovanie. Jedným je rozhodnutie k operatívnym aspektom e, fond, e, e, zelených fondov a a dlhodobé financovanie klimatických politík. Obe rozhodnutia boli veľmi zložité, veľmi citlivé a podarilo sa nám však zhodnúť v týchto bodoch. Štvrtý element, veľmi dôležitý, hoc aj mnohí tvrdia, že technicky, to je otázka výkazníctva, informovania a merania redukčných opatrení zo strany krajín. To je veľmi dôležité vzhľadom na skutočnosť, že sa pripravujeme na dohodu pre všetky strany. A potom ešte rozhodnutie k lesníctvu, tropickým lesom, k udržateľnému e, nej agende k tropickým lesom. Už tak to je technická časť konferencie. Takisto tu máme množstvo ďalších rozhodnutí. Rád by som však tiež vyzdvihol jeden ďalší aspekt, ďalšiu, e, jednu ďalšiu dimenziu rovnako dôležitú. Našou ambíciou od začiatku bolo znovu nadobudnúť dôveru v proces a znovu nastoliť princípy transparentnosti a všeobecne vytvárania dôvery. Zdá sa, že technokratický význam alebo výsledky týchto rozhodnutí, no už myslím, že hovorí sám za, to hovorí samo za seba. Demonstrovali sme, že i v ťažkých chvíľach je a, eh, a eh, možné dosiahnuť E, zhodu. Otázka vytvárania dôvery, otázka e, e, konferencie a jej organizácie nie je mm, problematická. Inšpirovali nás, či, inšpirovala nás činnosť z EÚ. A poprvýkrát sme, sme zaviedli e, inštitút e, prezidentskej trojky polsko-peruánsko-francúzskej. Všetky stretnutia so e, sekretariátom a takéto sa sa dejú každý deň. E, Zaprosili sme viac než raz za deň. Vyzvali sme budúce dve predsedníctva peruánske a francúzske, aby aktívne sa zúčastňovali na stretnutiach. Takisto sme dve predsedníctva vyzvali, aby aby sa zúčastnili všetkých prezidentských stretnutí sekretariáda geografické skupiny sú vytvorené na to, aby stanovili pokrok prebiehajúcich e, rokovaní, tak, aby všetky geografické skupiny boli zastúpené na takýchto stretnutiach a všetky predstavitelia všetkých týchto stretnutí, aby boli zastupcovia tých budúcich dvoch predsedníctv na nej prítomní. Tiež sme sa rozhodli, že pozveme na účasť na projekte množstvo ministrov. Toto je takisto novinka. Napríklad, pokiaľ ide o financovanie klimatických politík, e, mechanizmus pre škody. Pomáhali nám viacerí ministri, napríklad pomohol nám z Nemecka minister Lidegaard, takisto ugandský e, minister, takisto nám pri otázkach škôd Pomohli, pomohla Lena Ek e, zo Švedska bývalá e, europoslankyňa a Edna Moleva z Juhoafrickej republiky. A pokiaľ ide o novú dohodu, pomáhali nám, pomáhala nám. Pomáhal nám Tim Grasser z Nového e, e, Zelandu a takisto singapurský zástupca. Myslím si, že táto skutočnosť, že e, množstvo ministrov sa zúčastňovalo našich rokovaní, množstvo Európanov, takisto fínsky minister, ktorý moderoval rozpravu k tomu, ako lesy a lesnícke politiky môžu prispieť k redukcii emisí. A myslím si, že účasť toľko e, E, Ministerstvo životného prostredia prispelo k výsledkom množstve prijatých výsledkov. Takisto tiež skutočnosť, že sa nám podarilo znovu nastoliť dôveru, vieru v ten proces, čo je tak veľmi dôležité pred veľkým finále, ktoré sa v Paríže udeje o dva roky. Pretože len e, s dôverou jednotlivých ministerstiev a negociátorov, vierou, že proces je inkluzívny, transparentný, táto dohoda v Paríži bude vôbec kedy možná. sme presvedčení, že toto naozaj je skutočnosťou. E, v tejto fáze uzavriem svoje úvahy a rád si vypočujem vaše komentáre, otázky, e, ak máte nejaké. Ďakujeme. E, pán Krolec, mám tu dve prihlášky, pani Esterela a pán Eichhout. Ak máte i ďalší záujem, prosím, Prihláste sa, pán Girek, a začneme teda teraz eh, uh, Basom Eichhautom. Ďakujem a v prvom rade chcem našemu hostovi poďakovať. Často máme, máme rozdiely v názoroch, vymieňame si názory cez eh, Twitter. Chcel by som vám poďakovať uh, uh, za eh, eh, uzavretie Varšavskej konferencie. Bolo to niečo v sobotu, za, eh, za, k čomu treba vám poblahoželať. Rád tak tu činím. Jedna otázka, pretože samozrejme Varšava nebola konferenciou ľahkou, bola zložitá medzinárodne. Čiastočne to súviselo s ďalšími rozvojmi krajinami, ktoré nenapomáhali v procese Japonsko, Austrália. Tiež však by som si chcel vyjasniť, čo sa presne stalo s vašou funkciou ako minister počas eh, konferencie COP a aká je teraz vaša úloha teraz po klimatickom samite. Pre nás je to veľmi dôležité vedieť, čo to bude znamenať, pretože vy stále ste zodpovední za klimatické politiky, pokiaľ viem. A v tomto zmysle by som rád počul, čo sa tam udialo, aká je vaša úloha. Po týchto slovách si myslím, že treba povedať, že najdôležitejšia diskusia momentálne, že máme, prijali sme, prekročili sme určité prekážky k stratám a škodám, k financovaniu, odročili sme diskusie opätovne, takže očakáva, že otázka sa vráti na program v Peru a v Paríži. Moja otázka však e, sa týka e, cestovnej mapy do Paríža. Čo e, podľa vás znamená to pre EÚ, aby sme sa posunuli v tejto agende? Pretože rozhodnutie COP dostáva množ, dostatok, dostatok pák a možností ako si vy myslíte, že by EÚ mohla rozvíjať svoje e, plány 2014, ak sa pozriete na rôzne e, stanoviska, pokiaľ ide o posun e, Durbanskej platformy. A samozrejme, že sú tu dve veci. Poprvé, tu máte prekážku alebo priepas do roku 2020. 5C je o zrušenie certifikovaných redukcií emisí a 4C hovorí o tom, že rôzne krajiny, ktoré spadajú pod e, e, záväzkové obdobie Kyotského protokolu, hlavne EÚ, aby vystupňovali svoje úsilie. V tomto ohľade teda je tu jasná výzva e, posunúť sa k ambicioznejším záväzkom. Takže ako vy chcete pracovať na tomto článku 4c? Po roku 2020 je tam jasné, že strany majú predložiť návrhy opatrení v prvom štvrť roku roku 2015. Ak sa im to podarí, ak to dokážu, nuž také znenie je jasné, že je to načasovanie prvý štvrť rok 2015 to je e, v, kvôli USA a kvôli ich voľbám <clears throat> jasné, že dôležité, aby už v roku 2014 Európska únia eh, začala realizovať balíček po roku 2020, takže alebo začala sa venovať debate 2030. No a viete, že je dôležité, aby niektoré krajiny prijali kroky. Jedna z tých strán je EÚ a EU súčasne je zodpovedným výslancom alebo ja dokonca neviem, ako to vysloviť, to také ťažké slovo, neviem, ako bude stanovisko Polska v diskusii e, pre balíček 2030, na to, aby sa splnilo, splnil ten článok rozhodnutia COP, za ktoré ste bojovali. Takže mňa by zaujímal váš názor k tomuto. Ďakujem pekne, Edith Estrela. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também quero agradecer a presença. Ďakujem, pán predseda. Chcem vám poďakovať za informácie, ktoré sme tu dostali. Čo sa týka výsledkov konferencie COP19, myslím, že sa dá aplikovať ten obrázok pohára, ktorý je buď poloplný alebo poloprázdny. Takže niektorí v tom vidia to, že ten výsledok je si k niečomu dospelo a niekto iný bude vidieť ten pohár na prvý prázdny a povie, že ale to zásadné, to sa nedosiahlo. Takže boli tam pozitívne aspekty a negatívne aspekty. Všetci sa tu na tom zhodneme. No a čo sa týka negatívnych aspektov, rada by som zmenila skutočnosť, že niekedy možno sa bude zdať, že tie slova nie sú slovené, ale je to dôležité. No a tu šlo o záväzky na príspevky, no a čo sa týka tých záväzkov, tak to bol krok späť Ďalej sa mi zdá, to mi tiež pripadá negatívne, to je tá skutočnosť, že nič tam nebolo nielen strany EÚ, že tam bolo menej ambícií v rámci konferencie, ako to bolo pri tých predchádzajúcich. Že ja lutujem toho, že Európska únia nepredložila žiadne ciele, respektíve tie ciele zníženia emisí CO2 o 30 do roku 2020. No a dobre vieme, že o tom sa vedli debaty veľmi dlho a bol tu konsenzus v Európskom parlamente. No a A sme videli, že sa príliš oddialujú rozhodnutia. Inými slovami, je dobré, že je tam tá cestovná mapa, o ktorej ste hovorili, pretože do Varšavy žiadna cestovná mapa nebola. Ale keď sa pozrieme na všetky etapy rokovaní až do Paríža, čo bude rok 2015, No už dobre vieme, ako vyzerá tá agenda do roku 2014. Ja by som sa chcela spýtať, máte skutočne pocit, že ten čas do roku 2015 je dostatočný na to, aby bolo možné pripraviť tú dohodu z Paríža, ktorú si všetci tak želáme. A ako by mali vyzerať tie jednotlivé etapy tejto cestovnej mapy. Som povedala a opakujem to, že by bolo žiaduce, ak by tam bolo viac odvahy a keby tá cestovná mapa išla až do roku 2020. No a čo sa týka pozitívnych aspektov, no ešte sa vrátim k tým negatívnym, to už sa netýka Európskej únie. Je však polutovanie hodné, že Japonsko a Kanada, ktorí na iných eh, klimatických konferenciách zohrali veľmi konštruktívnu úlohu, a Napríklad konferencia z Montrealu. Samozrejme zo žiadnych dôvodov. Kanada sa oveľa viacej usilovala, ale z hľadiska Kanady a Japonska je tu opäť jasný krok späť v porovnaní s predchádzajúcimi klimatickými konferenciami. No a čo sa týka tých eh, pozitívnych aspektov, tak eh, na rôznych eh, predchádzajúcich konferenciách otázka k financovania bola vždy obrovským problémom. A je pravda, že na tejto konferencii sa podarilo získať aspoň aký taký výsledok, takže to vnímam pozitívne. To, čo sa dosiahlo v oblasti financovania, či už je to Zelený klimatický fond, alebo ten Medzinárodný varšavský mechanizmus. A tým tiež myslím zredukovanie emisí, ničenia lesov, Rada by som ešte dodala, že viac by sa mi páčilo, keby Európska únia zhorala aktívnejšiu úlohu, keby bola ambicioznejšia. A rovnako by som privítala, ak by prišlo k viacej krokom, by sa viac postúpilo, tak aby sme skutočne v roku 2015 dosiahli v Paríži tú dohodu. Ja s veľkým znepokojením vnímam, isté známky toho, že sa kráča späť. A boli to skutočne kroky späť. Namiesto toho, aby sme postúpili vpred, tak my išli naspäť. No a spomeniem Portugalsko. To je na treťom mieste. Sa týka zoznamov klimatického výkonu v priemyselných krajinách. Mne sa to týka obnoviteľných zdrojov. Avšak Teraz z dôvodu krízy a zmeny príslušnej politiky Portugalsko už nekráča s právnym smerom, ktorým kráčalo predtým. No a na záver by som vám rada povedala ešte jednu vec. Prečo sa mimovládne organizácie rozhodli opustiť na konferencie? Myslím, že to bolo poprvýkrát, kedy sa niečo také stalo. Takže ja sa pýtam, tam nejaký dôvod, ktorý odôvodňuje, ospravedlňuje tento postoj mimovládnych organizácií? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dva rečníci Adam Gierek a potom kolega Čimanský. Takže Adam, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. No, je skutočne veľmi tá diskusia bola veľmi náročná a tie témy boli tiež veľmi zložité. Ja uznávam, že ako sa rozvíjajúce krajiny a krajiny tretieho sveta tieto problémy vnímajú v kontexte klimatickej spravodlivosti. No a to vytvára rôzne konflikty záujmov. Ja nechcem teraz spomínať nejaké negatívne aspekty. Ja myslím, že každé kolo rokovaní malo byť validované pozitívne. Ehm, no a to, že sa diskutuje, je veľmi pozitívne. Rád by som chcel pripomenúť pani Estrela, že európsky cieľ je stále 3x20. To je stále našim cieľom a myslím, že to je tiež východisko pri diskusii o Varšave, ako dosiahnuť tento cieľ. Nesmieme zabúdať, že naše ciele, to všetko sa vo svete posudzuje v rámci kontextu tej tzv. klimatickej spravodlivosti. Nemôžeme príliš drasticky, potrebujeme peniaze. Peniaze potrebujeme pre, práve teraz. A minister povedal, že potrebujeme peniaze na adaptáciu, pretože Stalo mnoho katastrof, nehôd. Na Filipínach bola obrovská katastrofa, no a predtým boli tiež problémy, myslím, že aj v Portugalsku boli isté tragédie, takže musíme byť kritickí, opatrní a čo sa týka našich ambícií, musím byť opatrný. No a že to bolo niečo, čo sa vo Varšave dosiahlo. Že vieme tej vlastníckej politike, no že pozitívny aspekt, dôležitý my musíme umožniť aby naše zelené plúce fungovali. No a strany sa na tom dohodli a ja by som ráta poďakoval za tieto ciele. A mám jednu otázku, rád by som sa spýtal. Snažíme sa vytvoriť nové Kyoto a Paríž v roku 2015 má držať Kielskú dohodu a rozšíriť ten rozsah, ale ešte predtým musíme zhodnotiť Kielskú dohodu. Ako je, aký je stav Kielského protokolu? Naše, naše krajiny, na, moja krajina 5 krát prekročila kritéria Kielskej dohody a to otázka, čo s týmito krajinami, ktoré uh, vlastne podporujú znižovanie emisí. Aká je situácia v týchto krajinách? Hovorili ste o tom vo Varšave, pretože ak začneme v Paríži hovoriť o znižovaní emisí, tak musíme začať od začiatku. Musíme začať s Kyoto. Ďakujem pekne. Ako ďalej nasledujúci dostal slovo pán Čimanský. Ďakujem veľmi pekne za to, že som dostal slovo predseda. Ja by som chcel poďakovať nášmu ministrovi za jeho pripomienku a za jeho slova. Musím povedať, že ľutujem, že už nie je minister. Stále zodpovedá za klímu, ale ja by som bol veľmi rád, ak by zostal ministrom. Ja si vás ja pamätám, pán minister, keď ste boli na pôde nášho výboru a ja som bol skutočne očarení na vaše nástroje, teda vaše názory a myšlienky narazili na podporu všetkých, ale pravdepodobne e, si pamätáte, aká tá týto myšlienok, že vtedy si povedali, že jeden z cieľov konferencie vo Varšave, že to nie je v záverečných e, rozhodnutiach, ale vy ste sa skutočne e, sústredili No a myslím, že táto globálna dohoda je veľmi dôležitá. To ste povedali. A ste tiež skeptickí na ďalšie redukcie v Európe. Zbytočne, ak ďalšie krajiny nebudú nasledovať, tiež ste hovorili o liberalizácii obchodu a tiež sa hovorilo o lacnej energii Amerike a drahé energii v Európe. Všetky krajiny všetky krajiny mali povedať, že je to rovnaké pre všetkých a pre všetko viem, že máme rôzne stupne rozvoja. Vieme, že sú country, ktoré si splnili úlohy a sú krajiny, ktoré majú zase, ktoré zase inom rozvoji. Napríklad jeden Číňan emituje 3 tony CO2 v Luxemburgu je to 28 tón CO2. Takže potrebujeme isté kritéria, potrebujeme nejaké referenčné body, porovnávacie štandardy. No a ja sa chcem spýtať, či vo Varšave bol nejaký signál, niečo, čo by signalizovalo, že sa príjme rozhodnutie na základe kritérií, na základe nejakých benchmarkov, alebo vidíme nejaké otvorené záväzky alebo nezáväzné záväzky členských štátov potrebujeme nejaké benchmarky, e, čo by zohľadnili rôznu realitu v rôznych krajinách. Varšava sa tak nestalo. Viem, že Čína, už nebudem hovoriť Japonsku a Kanade. To je, takže bude skutočne náročné v Paríži dosiahnuť takúto dohodu a na zhrnutie, ak Paríži Čína povie, že znížia emisie o 10%, budete spokojní, alebo budete šokovaní, alebo nahnevaní, alebo prekvapení. Čiže aká by bola vaša reakcia vzhľadom na súčasnú, eh, súčasnú situáciu? Toho bude ešte viacej. Ja som z Polska a ja by som eh, chcel protestovať a vás vyzvať, eh, že by sme nemali hovoriť nejakým negatívnym spôsobom o našich o dosiahnutých cieľoch. V Európe veľa investujeme, investujeme síce aj do uhlia, ale teda toto uhlie je iné. A socialistom by som chcel povedať, že treba zohľadne sociálny kontext, na to nesmieme zabúdať. Ja viem, že naše ciele sú ambiciózne, ale sociálne otázky sú tiež veľmi dôležité a veľmi často domácnosti 40% príjmu vynúna na energiu. No a myslím, že v sociálnych otázkach máme rovnaké názory a už dnes do obeda sme si vypočuli, koľko peňazí investujeme e, mimo EÚ tým, že dovážame fosilné palivá. No a preto by bolo isté užitočné e, zamýšľať sa nad tým, ako to zlepšiť. Že nemôžeme len ukazovať prstom na niekoho druhého, to mi ide v rámci tejto debaty skutočne na nervy. No a myslím, že v vašej krajine sú isté problémy, no a preto musíme hľadať, čo nás spája a niečo nás rozdeluje a preto treba ísť dialog a všetko hľadieť a hľadieť vpred. Ja už som uzavrel zoznam rečníkov, pán Soník sa chcel ešte vyjadriť, ak si prišiel až teraz. Asi ste nepočuli, čo povedal minister. A chcete aj tak niečo povedať? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predseda. Ja mám otázku pre pána ministra. Polsko sa obvinuje z toho, že je to krajina, ktorá až príliš investuje do uhlia, spomalujeme Európu. A ja sa chcem spýtať, či to je pravda, alebo či je pravda, že Nemecko spaluje trikrát viac uhlia ako Polsko. Je to pravda. A je to pravda, že emisie CO2 v Nemecku rastú na rozdiel od Polska. Je to pravda teda. Ďakujem pekne. Neviem, pán Soníka že v Nemecku bola podpísaná koaličná dohodu, dohoda a zavezali sme sa, že do roku 2035 budeme 60 obnoviteľných, energie z obnoviteľných zdrojov. Takže ešte raz rád, rád by som povedal, že e, veľmi pozitívne som vnímal, vnímal diskusiu v Polskom senáte e, s kolegyňami, s kolegami. Pán Čimanský tam tiež bol, myslím, že sme spolu hovorili veľmi otvorene. No a to bolo veľmi dobré. No a myslím, že by sme mali spolu hovoriť viac. No, som začal s tým, že každý vie, prečo v Polsku energetická bezpečnosť má najvyššiu prioritu. Si musíme vedieť, pochádzame, aké máme históriu a v rámci diskusie musíme byť opatrní. No a to obviňovanie nám určite nepomôže. Tým sa neposunieme ani o krok dopredu a tým sa diskusia bude len priostrovať. Nebudeme mať žiadnu, žiadne výsledky na no váša práca pre celú COP sa tým e, ne, neulahčí. Takže musíme hľadať spôsoby, ako dosahovať ciele. Ako som už povedal, e, to tebelné vedenie v Polsku je skutočne príkladné. A preto sa musíme sústrediť na veci, ktoré nás spájajú. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem, pani prevodničonce. Będę odpowiadał. Ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim vyjadriť tým otázkam v tom poradí, v akom boli položené. Takže najprv by som vás chcel uistiť, že včera formálne polská vláda bola vymenená a od včera pán Maček Grabovský je ministrom životného prostredia. Na prvom stretnutí ministrov na rade v tomto novom složení, bola vytvorená nová funkcia. polskej vláde. Je tam človek, ktorý sa bude zaoberať koordináciou rôznych aktivít v tejto oblasti, oblasti klímy. A potom polský minister podpísal moju nomináciu za generálneho tajomníka na ministerstve životného prostredia a budem zodpovedný za klimatickú politiku polskej vlády. Toto riešenie podľa mňa je optimálne Pretože človek, ktorý je zodpovedný za tento proces na, glo- na tejto globálnej úrovni, bude musieť byť veľmi aktívny, čo sa týka kontaktu so sekretariátom nejakého dohovoru alebo e, za tie stretnutia. Takže táto interná klimatická politika v Polsku je naozaj veľmi obsiahla, pretože teraz tam prebieha e, reforma vodohospodárstva, tá, taktiež pripravujeme e, nové zákony v súvislosti s bridlicovým plynom a pán nový minister Grabovský sa bude zaberať týmito záležitosťami teda. No a potom je tu oddelená vec, že máme ministra alebo osobu, ktorá je zodpovedná za klímu v rámci teda ministerstva životného prostredia. Toto v podstate mi rozšíri možnosti, pretože budem zapojený do európskych diskusí a taktiež do globálnych diskusí na úrovni dohovoru No a chcel by som poďakovať za pozitívne hodnotenia varšovského stretnutia. A rád by som povedal, že nejakú dobu pred tou konferenciou Polsko bolo hodnotené ako krajina, ktorá spomaluje Európu, krajina, ktorá sa snaží ten celý proces zbrzdiť, no ale tá skutočnosť, že sa nám od, potom neskôr podarilo tú konferenciu zorganizovať a dotiahnuť ju do konca. Rokovalo sa celú noc, nikto si nešiel lahnúť. Myslím si, že toto dokazuje, že sme naozaj odhodlaní aj my v Polsku sme odhodlaní pokračovať v tomto globálnom procese. Chceme ho ukončiť, chceme ho doviesť až do tej fáze, ktorá bude pokračovať v Paríži. No a ten do, tá dohoda z Paríža chceme, aby priniesla nejakú novú hodnotu, chceme, aby sa potom po ňu podpísalo 194 krajín. Radi by sme rokovali v Paríži o dohode, ktorá by potom bola týmito 194 krajinami je ratifikovaná, pretože vám chcem pripomenúť, že máme zlú skúsenosť s prvým obdobím po Kyote a ešte horšiu skúsenosť s druhým obdobím Kyota. A to druhé obdobie sa medzuje na EÚ, Austráliu a na niektoré krajiny Európskej hospodárskej zóny. Týka sa to 14 globálnych emisí a výzva, ktorá pred nami stojí, tá hovorí, že musíme riešiť 100 globálnych emisí. Jedným úspechov Varšovskej konferencie, že máme cestovnú mapu. A, lebo je prvú časť, no a v Lime budeme definovať metódu, ako predstavíme naše výsledky. A v prvej štvrtine roku 2015 predstavíme konkrétne príspevky a potom už sa budeme snažiť, aby Paríž bol úspechom. Čo sa týka európskeho programu, tak si myslím, že by sme sa mali začať zamýšľať nad tým, čím prispieje Európa. Ako to bude vyzerať? Musíme sa zamyslieť nad úrovňou našich ambícií. Ako chceme dosiahnuť naše ciele, čím prispiejú jednotlivé členské štáty k tomu celkovému európskemu príspevku, aký bude ich podiel. To sú veľmi dôležité otázky. Bude musieť na, začať nad tým zamýšľať. Ale našťastie na to máme rok, pretože naše príspevky potom budeme predkladať v prvom, prvom štvrť roku, roku 2015. Taktiež ste sa ma pýtali na ambície do roku 2020. To je dobrá otázka a opodstatnená, pretože čím viac urobíme spoločne ako medzinárodné spoločenstvo pred rokom 2020, tým ľahšie bude pre nás vykonávať naše stratégie po roku 2020. Táto diskusia ohľadom úrovne príspevkov do roku 2020, to je veľmi dôležitá diskusia, pretože druhé kiotské obdobie sa obmedzuje na 30 približne krajín a do toho systému nespadá viac než 160 krajín. Takže vaša otázka je opodstatnená. Otázka je teda, či my ako medzinárodné spoločenstvo, či máme určité ambície. A ja s vami súhlasím, je to veľmi dôležitá otázka. Ale v Bone sa odohrá budúci, v polovke budúceho roka špecifická, špecifické zasadanie na túto tému a tam sa k tejto otázke budeme vyjadrovať. Teraz by som ešte chcel hovoriť o tom, čo povedala pani Estrela a nesúhlasiť v jednom bode. Povedali ste, že tá zmena formulácie, to z kompromisov alebo zo záväzkov na príspevky, že to je negatívne, ale s tým nesúhlasím. Čo sa týka rozhodnutia z Varšavy, to je 100% konzistentné s turbanským rozhodnutím. Durbanské rozhodnutie hovorí, že budeme mať v roku 2015 nový rozmer dohody a táto dohoda obsiahne všetky krajiny. A to slovo príspevok, contribution, sa vzťahuje k rozvíjajúcim sa aj k rozvinutým krajinám. A v tomto zmysle je to naozaj na 100% konzistentné s rozhodnutím z Durbanu. Pokiaľ by sme tam chceli mať nejaké iné pojmy na základe toho, o ktorej skupine krajín hovoríme, to by znamenalo aj odlišnú úroveň záväzkov. A nebolo by to potom v súlade s duchom durbanského rozhodnutia, pretože by sme nemuseli rokovať o dohodne, ktorá by sa uplatňovala vo všetkých krajinách. Takže tento výraz príspevok je naozaj zásadný, slúži svojmu účelu a je jedným z úspechov Varšavskej konferencie, pretože musíme vyrokovať dohodu, ktorá, ktorá v podstate pozve na podpísanie všetky krajiny. Nebude žiadna vylúčovať. Máme tam oblasti ako napríklad ehm, politika energetickej účinnosti v oblasti lesníctva, obnoviteľných zdrojov. Taktiež tam máme otázku napríklad odhodov, ehm, odvodov, emisí CO2 na hranici a tak ďalej. Takže nebude to nejaký príspevok, ktorý by bol univerzálny pre všetkých. Máme krajiny ktoré, na svete, ktoré sú dvakrát väčšie než celá Európa, a potom krajiny, ktoré sú menšie než Brusel. Takže nemôžeme tam mať nejaké univerzálne riešenie, ale celú škálu riešení, ktoré budú uplatňované jednotlivými štátmi. Čo sa týka tých 30 Máme v Európe politické rozhodnutie ohľadom 30 takže týchto 30 je naša ponuka. Toto predkladáme, pokiaľ máme globálnu dohodu a ostatné tzv. rozvinuté krajiny sa budú snažiť rovnakým spôsobom. Toto rozhodnutie padlo v roku 2007 a všetky európske krajiny sa odvolávajú na toto rozhodnutie, takže nie je treba to stále opakovať. Čo sa týka tých príspevkov v súvislosti s financovaním adaptačného fondu, podarilo sa nám vyzbierať 100 miliónov a nie len 80, takže máme v dispozícii 100 miliónov. Rád by som povedal, že skutočne na mňa urobili veľký dojem niektoré jednostranné záväzky v súvislosti s financovaním. EU, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Norsko, Japonsko, Fínsko, Nemecko a Holandsko, aj Korea. Takže veľmi ma prekvapilo, čo všetko, aké prostriedky ponúkli tieto krajiny. Bolo to dobrovoľné. A prispelo to významným spôsobom k tomu finančnému aspektu klimatickej politiky. Chcel by som poďakovať pánu Derekovi za jeho otázku. Ja chcem povedať, že najdôležitejšou úlohou pri rokovaní o Parížskej dohode je vyhnúť sa takéto situácii, že by to bolo také tretie Kyoto, pretože logika Kyoto je to logikou dvoch oddelených síl. Na jednej strane máme to jedno sílo rozvíjajúce sa a rozvinuté krajiny, ale nejde nám o 14 globálnych emisí, ale o 100 A tu najdôležitejšia otázka je, ako vytvoriť takýto mechanizmus, takúto metódu, ktorá by bola otvorená všetkým stranám. Pokiaľ si prejdeme tento dohovor, ten dohovor, ten bol vytvorený po Riu, bol výsledkom dohovoru o, o, o udržateľnom rozvoji a jeho cieľom je stabilizovať alebo znižiť emisie, avšak Zároveň ten doho- tomu dohovoru ide o udržateľný rozvoj a o boj proti chudobe. To sú hlavné ciele dohovoru. A tú dohodu musíme napísať tak, aby bola vhodná pre EÚ, pre Kiribati, pre USA, pre Ruskú federáciu a pre Čínu. Aj Tuvalu, aj Indiu, aj ostatné krajiny. To je ale veľmi komplikované a ja si ja napriek tomu myslím, že pokiaľ si budeme vzájomne veriť, tak tá dohoda bude možná. Taktiež tu bola otázka ohľadom úlohy mimovládnych organizácií vo Varšave. Mimovládne organizácie a asociácie, ktoré sa zaoberajú klimatickými otázkami, hrajú dôležitú úlohu, pretože mobilizujú názor verejnosti, prinášajú nové stimuly vláde, na boj proti klimatickým zmenám a chcem vám pripomenúť, že niektoré z týchto asociácií vyhlásili Varšavský summit za fiasko. A to už 24 hodín pred jeho ukončením. No, 24 hodín neskôr vlastne tá konferencia končila v porovnaní s pôvodným plánom, takže niektoré organizácie odišli už dva dní pred koncom konferencie a tvrdili, že sa tam nedospelo k žiadnemu výsledku. Ale ja si myslím, že je to evidentné, takže netreba to len ďalej diskutovať. Pán Čimanský, vaša otázka. Chcem by som potvrdiť, To, čo som povedal v priebehu mojej prezentácie v tomto výbore, áno, poprvé, ide nám o globálnu dohodu. Toto je taká dohoda, ktorá bude podpísaná, ratifikovaná aj ostatnými rozvinutými krajinami. Nie len EÚ a rozvíjajúcimi sa krajinami, ale chcem do toho zapojiť aj ostatné e, rozvinuté krajiny. A tá energetická politika, ktorú vidíme v zámorí v USA, táto lacná energetická politika americká by mala byť inšpiráciou pre naše interné EU rozhovory, čo sa týka bridlicovej revolúcie v USA, tak tá z tejto krajiny robí absolútne nezávislú krajinu od dovozu fosilných palív. Pretože to ste povedali, pán predseda, my musíme byť nezávislí. Američania vďaka tej bridlicovej revolúcii to zvládli, sú nezávislí. A okrem toho sa im podarili ďalšie dve veci. Podarilo sa im znižiť ceny energií a rovnako tak sa im podarilo znižiť emisie. dvakrát toľko, než sú naše európske ambície. No a keď hovoríme so zastupcami priemyslu, keď hovoríme o investíciách v sektoroch, ktoré potrebujú energiu, tak oni tvrdia, že pokiaľ budú ďalej investovať, tak nie je tuto v Európe. Na strednom ehm, východe možno, ale možno aj v USA. Takže v, tejto, v tomto období, keď máme globálnu krízu, tak už to vyzerá, že to nie je globálna kríza, je to európska kríza. Toto sú vyjadrenia zo strany priemyslu, ktoré by sme mali brať veľmi vážne. Tiež by som sa chcel vyjadriť tomu, čo podal pán Sonik. Nemám úplne podrobné údaje ohľadom jednotlivých emisí členských štátov, ale myslím, že túto otázku by sme mohli položiť Európskej komisii. Komisia by mohla predložiť súčasné štatistiky o emisiách jednotlivých členských štátov, kde sme svedkami znižovania objemu emisí, kde emisie naopak narastajú. A taktiež potom vo vzťahu k HDP týchto krajín. A myslím, že Európska komisia by mohla vypracovať takúto štatistiku. A tieto štatistické údaje v kontexte posledných dvoch, troch rokov by mohli pomôcť aj nám pri našich interných diskusiách, ale ja nemám až také obšírne vedomosti v tejto oblasti. Nechcem tu niekoho mystifikovať. Európska komisia by si sama mohla vypracovať takéto štatistiky za posledné 2-3 roky. Tieto informácie by mohli byť zaujímavé. Ale nerad by som sa k tomu vyjadroval ja, pretože my sme sa mali spoliehať na presné a detailné údaje. Ďakujem, pán minister, za toto vysvetlenie terawatt hodiny a uhlie a tak ďalej. 116 terawatt hodín v roku 2012 bolo vyrobených e, z hnedého uhlia. Je to potom e, z 170 e, na 161 terawatt hodín. Hoci medzi časom atomové elektrárne v Nemecku boli odstavené, takže obnoviteľné energie to dokázali penzovať toľko k číslam, ale komisia samozrejme to celé môže ešte, ak chce, upresniť. Sa páči, komisia. Thank you and thank you for the opportunity to come back on this. In fact... Ďakujem za možnosť uh, vrátiť sa tomuto, k tomuto. Pred nejakým časom uverejnila, uh, eh, uverejnila Európska environmentálna agentúra uh, prehľad o emisných profiloch všetkých individuálnych členských krajín. Jeden z príkladov je ten, že zmena emisí v Nemecku medzi 2010 a 2011 bola zniž, e, zniženie o 2,9 Ďalšie príklady môžu byť e, e, udalosti z iných členských krajín. Tieto údaje sú prístupné cez web stránku tejto agentúry. Tým pádom sme na konci tejto rozpravy. Určite je tu ešte potreba diskutovať. Dnešná atmosféra bola podľa mňa celkom dobrá. E, určite to e, umožnila zmena klímy, aby sme v konečnom dôsledku mohli sa postarať o to e, všetkým európskym obyvateľom poskytnúť zmysluplnú budúcnosť sociálne, ekonomicky, ekologicky, že všetko je v súlade. Na, za to sa zasadzujeme, líši sa náš názor v nuansách, pán e, Krolek, Ďakujeme vám e, za, ú... za účasť. Veľa šťastia v predsedníctve TRIA a v budúcej e, práci, aby v konečnom dôsledku na konci dňa sme mohli mať úspech. Svet to veľmi potrebuje. Ak budeme pokračovať ako teraz, tak bude tu cieľ 3,7 stupňa, to nechceme. Chceme ten cieľ dvoch stupňov, bude tu teda potrebná mnoha, mnoha snaha. Hm. Ďakujem v, za, vaše, za vašu prítomnosť. Veľa teda úspechov a vydrže v budúcich týždňoch a mesiacoch. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Tagespunkt. A teraz pokračujeme s ďalším bodom našeho programu. Mám veľkú radosť diskutovať len s kolegyňami. A nie, predsa len kolega. Jeden kolega a inak len kolegyne. Máme tu výmenu názorov s komisiou k téme EFSA ústna eh, otázka o geneticky modifikovaných zvieratách, ako eh, prvého by som chcel eh, privítať kolegu z Európskej komisie a potom zástupkyňa EFSI Elizabeth Wigman. Takže najprv pán Pule. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le sujet que vous avez souhaité débattre aujourd'hui est effectivement un sujet. Euh, Dnešná diskusia euh, je veľmi dôležitá, pretože sa tu hovorí o politickom probléme zo strany vedeckej. V Európskej únii máme skôr zvyk dojednávať eh, do, do eh, jednávať, e, dohody e, k rastlinám a problémy zvierat, no už to je skôr problém relatívne nový, okrem e, jedného bodu, ktorý vám popíšem. Viete však, že Spojené štáty už niekoľko rokov majú e, modifikovaných, modifikované ryby los, lososov, ktoré sú oveľa dvojnásobne väčšie, geneticky modifikované sú dvojnásobne väčšie než bežné ryby. Sú tu rizika týkajúce sa zdravia pre ľudskú konzumáciu, pre e, životné prostredie, pre prostredie týchto lososov. A FDA tu má určite množstvo stanovisk, ktoré sa vypracovali a tieto lososy ešte nie sú e, vlastne na trhu v Spojených štátoch. Na jednej strane boli vy, e, šlachtené v Kanade, v Paname, v Spojených štátoch. Očividne e, nás to naplňa obavami, pretože Spojené štáty sem vyvážajú množstvo lososov. Sú, e, sú to len e, lososy z aliašky vo voľnej prírode, nie, nie z akvakultúr. E, e, veľmi málo, málo e, lososov z akvakultúr. Tie sú buď z Norska alebo z Čile. Avšak musíme veci posunúť vpred, ak by sme dostali oficiálnu žiadosť, aby sme E, umiestnili toto meso na trhu, alebo ak by to bolo žiadosť e, e, e takéto lososy šlachtiť v Európskej únii. Dnes sme žiadnu takú žiadnosť nedostali, ani okiaľ, pokiaľ ide o meso z lososa, ani o e, akvakultúry, ale máme tu ďalšiu vedeckú agentúru EFSA, ktorá má pripraviť to, čo sa volá e, požiadavky na údaje, data requirements, aby sme mohli jedného dňa, ak by tu bol niekto, kto by sa, si želal e, spoločnú autorizáciu, aby sme mohli tejto osobe, tejto spoločnosti umožniť pripraviť si, pripraviť e, materiály pre EFSE. Ak dovolíte, pán predseda, máme tu predstaviteľku FC, ktorá by vám mohla vysvetliť, ak je to potrebné, tieto požiadavky, Pokiaľ ide, takisto je tu predstaviteľ e, e, generálneho riaditeľstva pre výskum, zodpovedný za program e, Pegasus. E, ak mi dovolíte, teda mohli by sme tak e, poprosiť teraz e, EFSU, aby, aby, aby a, e, nám povedala o týchto požiadavkách. Ďakujem za e, údaje, údaje komisie. E, vypočujeme si teda určite e, radi EFSO a dávam teda slovo pani Weigman. Ďakujem. I would like to be brief because... Ak nemáme veľa času, EFSA vydala dva materiály je, najprv ide o e, bezpečnosť e, zdravia a bezpečnosti zvierat a e, rizík spojených s potravinami a s krmivami. Ďalej riziká spojené s náhlým vypustením do prírody. Tieto sprievodné dokumenty sú tie isté, ktoré sa používajú pri posudzovaní geneticky modifikovaných Eh, rastlín. Porovnávame teda eh, nemodifikované s porovnateľ, modifikované s porovnateľnými nemodifikovanými organizmami. Takisto sa tu robia molekulárne charakterizácie, modifikácie. Máme tu ako centrálnu súčasť komparatívny prístup. Pozeráme sa na eh, fenotypické dáta, stav zdravia, a, a zdloženie rôznych tkanív, produktov na základe modifikácie samozrejme. A potom výsledok tohto komplexného balíčka údajov e, informuje, aký typ to toxikológie alebo nutričných štúdí sú potrebné. A keďže tu bolo množstvo otázok, ktoré sa zameriavajú na zdravie a, a, a stav zvierat, e, zo pár slov k tomu. Údaje o, tom, o zdraví zvierat e, všetky e, musia vzniknúť už v vývojovej fáze geneticky modifikovaných zvierat, laboratórium pred narodením a celý život v laboratóriu, vrátanie správania, ďalší krok, kontrolované prostredie farmy, väčšie množstvo zvierat a uh, tu môžeme vidieť, ako na rôzne podmienky farmy reagujú zvieratá a tretím krokom potom by bolo, eh, bol určitý eh, ekvivalent eh, pokusov v teréne, viacero manažovaných podmienok, kde sa skúmajú všetky parametry, parametre správanie fyziologické a všetky tieto balíčky údajov sa zakomponujú do centrálneho balíčku údajov, ktorý očakávame, ak by takáto žiadosť niekedy bola pred e- e- EFSU predložená. Toto je sno. Pred, ak chcete prehľad, ak máte samozrejme e, konkrétne otázky, rada ich zodpoviem. Ďakujeme. Ďalšie generálne riaditeľstvo. E, výskum e, vás práve oslovili. Prezentácia je disponibilná i našej web stránke. Tí, ktorí e, sa pozerajú na web streaming, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za e, možnosť prezentovať vám projekt Pegasus a jeho hlavné zistenia. Ako ste spomenuli, e, priesvitky sú k dispozícii Môžem teda poskytnúť detaily, ale iste, že kvôli nedostatku času poviem len tie podstatné veci. Projekt Pegasus je malý projekt, ktorý, ktorý finančne podporuje rámcový program pre výskum z číslo 7 na 2 roky od augustu 2009 do júla 2011. Eh, Tento projekt bola bol príklad koordinovanej akcie, to znamená, že tu neboli laboratórny výskum k geneticky modifikovaným e, zvieratám. V prvom e, rade sú to spoločenské a ekonomické aspekty geneticky modifikovaných zvierat. E, je tu web stránka, kde množstvo dokumentov je k dispozícii. Nie všetky sú na web stránke, ale je tu množstvo údajov verejného charakteru, ktoré môžeme poskytnúť, ak budú e, príslušné žiadosti. Tento projekt bol vybraný na základe témy, ktorý sme mali vo pracovnom programe a táto téma do určitej miery sa zapracovala na, e, e, na základe tematiky ochrany spotrebiteľov. Zástupca z DG Sanko samozrejme sa zúčastnil na niektorých stretnutiach z týchto projektov projekt sa zameria na e, spoločenské a ekonomické aspekty a politické aspekty. U politik nemáme na mysli legislatívu. E, sociálne vedy, humanitárne veci, takže politiky pre spotrebiteľov takisto. Ako tieto projekty fungujú? No už je to množstvo uh, uh, workshopov zúčastnených, aby sa riešili ich obavy, e, teoretické otázky. Boli tu tri workshopy z zainteresovaných počas obdobia e, projektu v Nemecku, Norsku a Spojenom kráľovstve. Štvrtý e, workshop potom bol v Bruseli za účasti určitých participa- účast, účast, účastníkov a potom záverečný v Indii a poskytol takú tú neeurópsku perspektív. Boli tu e, tiež e, e, občania, ktorí prezentovali priority a demonstrovali sa metódy. Takéto stretnutia občanov sa uskutočnili v roku 2012 v Spojenom kráľovstve a v Taliansku. Veľmi rýchlo prejdem tie základné odporúčania. E, taký jadrový element je ten, že e, geneticky modifikované zvieratá treba sledovať na e, prípadoch jednorázovo. Jedno z odporúčaní bolo podporiť, zlepšiť techniky, evaluácia takisto potenciálneho dopadu ktorý simultáne berie do úvahy preferencie európskych občanov. Vystopovateľnosť, dôležité otázky v súvislosti s potravinami vo všetkých regiónoch, kde sú e, e, e, e, disponibilné dáta. Etické obavy e, spotrebiteľov, ktoré boli vnímané, Nož to sa nedá odlišiť od ďalších by, e, technológií v e, polnohospodárskom sektore, ale skutočné otázky e, zdravia zvierat a environmentálne dopady boli dôležité teda etické obavy. Všetko sa tu zohľadnilo neprírodzenosť, konflikt s prírodou a pri komercionalizácii a implementácii Všetky tieto e, etické otázky by mali byť súčasťou, e, mali by byť zobrané do úvahy. Komercionalizácia na základe potreb projektov, treba ju posudzovať na základe vnímania spotrebiteľov, ako sa to predtým spomenulo, prípad od prípadu, rôzne obavy e, zídu z rôznych aplikácií. Tieto projekty sa nepozerali len na výrobu e, potravín, ale aj biofarmárstvo. E, sú tu vlastne tri scenáre. Komercionalizácia by sa mala vlastne by mala zúhľadniť kontextualizáciu európskeho regulačného prostredia z tej medzinárodnej perspektívy. Dôležitá ďalšia otázka na odporúčanie je tá, že mali by sme posudzovať vnímané e, prínosy a rizika ako produkty a e, socioekonomický impact, etické otázky by mali byť z tejto perspektívy vnímané a do určitej miery e, mali by sa rozvíjať, pokiaľ ide o geneticky modifikované e, zvieratá. Keďže spotrebitelia nie sú celkom presvedčení argumentami, že sú tu e, zásadné ekvivalenty, vzhľadom na to, že vo funkčnej oblasti toto sú iné e, produkty. Toto boli tie hlavné body. Ďakujeme pekne za prezentáciu. A teraz neviem, či Linda McEwen e, chce, Linda, chcete e, s, hovoriť prvá alebo na záver? Ako prvá, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. No, 17.00, čiže 16.40. Musím odísť, ak sa ma dnes dostať domov ešte. Musím ísť na vlak, aby som chyla druhý vlak, takže chcela by som poďakovať za prezentáciu. Už no, hovorilo sa o tom, že Kanda teraz sa súhlasila no a prepovedala to s Panamou, takže oni to odsúhlasili. No a oni tiež e, citujú kanadskú vládu, ktorá povedala, že to umožnili, ale súčasne tvrdia, že geneticky modifikované ryby v eh, preto ohrozenie atlantického eh, lososa. Eh, no a kanadská vláda to síce povolí, ale ovplyvní to ovplyvní to ľudí v Paname a kanadská vláda hovorí, že ale nedovolíme, aby, sa to, aby to postihlo niekoho v Kanade. Čiže sa to dalo do pohybu. No a ja som rada, že sme hovorili o e, benefitoch a vnímaných benefitoch a riskoch a rizikách. No a to ako diskusia o klonovaní podľa komisii neustále tu hovorím veľa o potravinovej bezpečnosti, o tom, či nejaké potraviny sú bezpečné alebo nie. No a keď EFSA sa bude týkať len toho, tak eh, nemyslím, že nepomôže občanov, pretože je to o etike, ako aj o potravinovej bezpečnosti. Ja sa dnes nemyslím, že jedine geneticky modifikovaných eh, potravín má ako hrozí, pretože o tom nie sú dôkazy, ale tiež nie sú dôkazy o tom, že používanie geneticky modifikovaných organizmov pri plodinách, že sa to nerozšíri, aký to má, aké to má vplyv, aký to má vplyv na, na ďalšie polia, na biodiverzitu a tak ďalej. Čiže e, nemôžeme sa zaoberať len tým, čo je to jedlo bezpečné, ale vnímať veci v komplexnom e, kontexte. No a aký to má, a otázka je tiež, a čo z toho budú mať aj bežní spotrebitelia. Porovnanie so stratami. Takže e, klonovanie už výbor pre oblatický výbor. No a, a tí zametli klonované potraviny, tie etické e, obavy tam boli príliš veľké. Takže dúfam, E, že sa zaoberáme viac ako len potravinovou bezpečnosťou. No a na záver. Ja videla som, že verejnosť si dokázala ovplyvniť ich vnímaní geneticky modifikovaných e, organizmov na konzumáciu a na výskum. A ja myslím, že tento rozdiel je dobrý. Viem, že sa skúma, skúmajú geneticky modifikované embriá, rýb, samozrejme nie ľudí, kde sa testujú lieky na niektoré z najvážnejších ľudských chorôb. A myslím, že to je treba vnímať oddelenie od toho, či by sme mali klonovať dospelé, dospelé zvieratá, dlhšie ošípané s kratšími nohami a tak ďalej. No, vidím, že F sa že verejná mienka je trochu iná, takže to si nemôžeme zamieňať. Rada by som poďakoval, chcela poďakovať komisii, ale myslím, že potrebujeme verejnú debatu o týchto otázkach. Nie je to len technická vec. Ďakujem pekne, Linde McEvan. A teraz najskôr Pilar Ajoza pretože ona je kontaktnou osobou e, pre FSU, potom Anna Rozbach, Corinne Lepage, Karl Schlitter a potom kolegyňa Liotard. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem taktiež poďakovať agentúre EFSA aj komisii za to, že prišli snažiť si s nami pohovoriť o tejto téme, ktorá je naozaj aktuálna. A ja chápem, že posolstvom EFSA je povedať nám, či tieto geneticky modifikované zvieratá sú vhodné na konzumáciu a či sú splnené štandardy potravinovej bezpečnosti. Avšak sú tu dve rôzne diskusie, tak ako v prípade klonovaného mesa. Spotrebiteľ buď chce alebo nechce. je to niečo, čo nám musí vyriešiť EFSA, sú to dve rôzne veci. Takže až nám povedia, to je to, čo chceme vedieť či skutočne sú splnené všetky štandardy potravinovej bezpečnosti, akákoľvek geneticky modifikovaná alebo nemodifikovaná potravina je e, v podstate k dispozícii a spotrebiteľ sa musí rozhodnúť. No a my, politici, musíme sa rozhodnúť ako v prípade e, tých zvieratách alebo tom mese z geneticky alebo z klonovaných zvierat. V podstate sa to dá celé vystopovať a je to dosť taká jednoduchá téma, avšak v prípade klonovaných zvierat tomu tak nebolo, pretože tie sú vždy identické. Ten klon je identický s tým pôvodným zvieraťom. No a chcem vedieť jednu vec od EFSA. Či teda sú splnené tie štandardy potravinovej bezpečnosti. To nám EFSA musí povedať, musí nám dodať tieto informácie. No a ten zvyšok už nerozhodne EFSA. EFSA nám musí povedať, až do aké miery sú, si, sú tieto potraviny bezpečné a do aké miery sa dajú identifikovať. Ďakujem pekne. Karl Schlitter. Nech sa páči. A on to dostal len vďaka a nie rozbach. Nech sa páči, Karol, ďakujem pekne. Ja musím odísť ešte pred Lindou, takže ja, eh, ja sa dozviem vašu odpoveď eh, určite a preto si dovolím opýtať sa ešte otázku. Nože, no a je tu žiadosť a autorizácia autorizáciu testovania geneticky modifikovaných organizmov na olivách nuša. Som videl, že sme, vidíme, že v Kanade povolili to ehm, pre lososa, ehm, možno v budúcnosti aj pre väčšie zvieratá, avšak nechápem ehm, pre zvieratá v Európe, prečo by sme geneticky modifikovali toto zviera, ak účel nie je viac mesa, viac mlieka alebo rýchlejší rasta, nie je to v prospech spotrebiteľov alebo zdravia zviera, Takže ja neviem, prečo by sa geneticky modifikovali zvieratá na to, aby sme zlepšili ich zdravie. Takže no, napríklad, že pre nich tak mali viac priestoru. Nie. Nedajú sa tie zvieratá takto modifikovať. Takže ja nechápem, že toto je cesta do budúcnosti Európy. Ľudia to nechcú, keď sa pozrite na Eurobarometer. Takže nie je to v záujme ľudí, nie je to v záujme zvierat. Jediný možný prospech je pre ten podnik, ktorý to robí. No a za akú cenu verejná dôvera, environmentálne potreby na tiež vzťahy medzi eh, farmármi a spoločnosťou farmár chová vlastné zvieratá, a tak on z toho profituje. A keď bude musieť kupovať každú ďalšiu, každý ďalší rok nové, každý rok nové zvieratá, tak z toho budú profitovať len veľké korporácie. Európska únia viackrát v histórii z etických dôvodov rozhodla, že nebude využívať niektoré technológie, niektoré krajiny, odmietli používať atomové, atomovú energiu. Tak ďalej. Takže táto technológia je nejasná a ako hlavina pre spoločnosť sú vysoké, takže ja by som chcel, aby sme to nerobili v Európe a ak bude nejaké odôvodnené prípady, kedy je nevyhnutné to na skúmanie liekov pre človeka, vtedy možno áno, ale čo sa týka výroby potravín, ja nevidím, aký prospech by to prinieslo, ale možno moja otázka teraz, ako zaistíte, aby dlhodobé efekty pre akékoľvek schválenie, či už je to, eh, či už je to hmyz alebo nejaké väčšie zvieratá, ako zaistíte, ako zaistíte, že to stane tak, aby videli, že to je bezpečné, ale myslím, že prvý argument, hlavné argumenty sú morálne, etické a tiež rozhodne sú medzi občanmi, polnohospodármi, a korporáciami. No ešte teraz síce brzo odídem, ale vaše odpovede si vypočujem neskôr. Ďakujem. Ďaká modernej technike. Šťastnú cestu želáme. Ako ďalší nasleduje teraz Anne Rozbach, Corinne Lepage a potom Kartika Lyotard. Ďakujem pekne, predseda. No, No. Hovoril sa to o teoretických otázka a ja sa chcem spýtať na niečo praktické. Ako sa môžeme e, zastieť proti tomu, aby geneticky modifikované ryby e, svoje gény rozšírili na divé zvieratá alebo voľne žijúce zvieratá, napríklad v prípade toho lososa. Má EFSA údaje o tom, koľko rýb utieklo z toho chovu a čo stalo a viem, že sa to deje. Ať, ať malé ryby larvy dokáže utiec. Má EFSA potom nejaké číslo o tom, aké vplyvy to má na voľne žijúce, lososy a ďalšiu reprodukciu a tak ďalej. Takže čo sa deje? Je jedna, jeden druh nejaký odolnejší ako druhý. Kto zvý, výťazí v týchto pretekoch v prírode? No a v Severnej Amerike, si vyvíjajú, nože dovážajú sa, dováže sa lozo z Kanady, ale európsky spotrebitelia očakávajú jasnú informáciu o tom, či tie produkty budú geneticky modifikované alebo nie. Aké ďalšie geneticky modifikované zvieratá môžeme očakávať v potravinovom reťazci v nadchádzajúcich rokoch. Korila páš, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. No, ja ďakujem aj komisii, aj EFSE, pretože prišli medzi nás a som veľmi rada, lebo pripájam sa k tomu, čo tu zaznelo. Niečo povedal kolega Šliternásko, treba vyhodnotiť riziko, potom ich treba nejak riadiť a treba sa spýtať, čomu to slúži, pretože na čo nám bude, keď budeme mať geneticky modifikované zvieratá. Chceme sa snáď viac priblížiť tomu smeru Je lepšie podmienky zmierať, pretože dnes tie pravidla úplne naplnené, takže takže chceme mať viacej živočišné bielkoviny, pretože sa tu hovorí o nože, ja si nie som úplne istá, či Európania si niečo takéto želajú. Neviem, či je to užitočné. Nož a prehľadám všetkými ostatnými argumentami, samozrejme, že by to mohlo byť. No a ďalšia otázka, či my si urobili prieskum v Európe, či naši občania si budú želať meso sklonovaných zviera. Ja si myslím, že 90% obyvateľov povedalo, že nechcú jesť také meso. Takže potom ďalšia otázka tu je. To nie je len otázka bezpečnosti, sanitárnej bezpečnosti, čo je samozrejme veľmi dôležitá otázka a zaslúžilo by si dlhodobé štúdie, ktoré samozrejme nemáme. Je to ale tiež otázka biodiverzity pretože si sa hovorí, že chov lososa je bezpečný, že existujú dobre zabezpečené parky, ale myslím, že nemusí dochádzať k istej kontaminácii, pretože taký je život. No. Ďalej je tu otázka dopadov, čo sa týka hmyzu prípadnú kontamináciu hmyzu. Pretože sa to používa rôznym spôsobom pre ľudskú spotrebu a iné účely. Tá kontaminácia nie je úplne vylúčená. Ďalej je tu otázka dobrých životných podmienok zvierat. Samozrejme, lososy majú prirodzene ako zasahovať do tohto. Sú tu etické otázky. Je to tiež otázka riadenia rizika. Je na nás, aby sme o týchto veciach hovorili. Môžu spôsoby zvýšené nedôveru spotrebiteľov budú menej dôverať Veď reťazce, budeme mať viacej problém ako v súčasnosti, aký myslím, že už ich máme dosť. A potom by bylo, bolo veľmi užitočné, aby sme argumenty sprehľadnili a aby sme v podstate vyhodnotili, aby sme sa postavili proti týmto produktom, pretože tie nám, občanom, nič neprinášajú. Ďakujem pekne. Teraz Kartika Liotard a potom Pilar Ayuso. Ďakujem veľmi pekne nikoho to neprekvapí, keď poviem, že ja nepodporujem geneticky modifikované organizmy. Ja nemyslím len etické otázky, čo sa týka geneticky modifikovaných zvieratá a rastlín. Je tu veľa nezodpovedaných otázok. Dopady na životnom prostredí a tak ďalej. No a ak sa to kontroluje len na potrebnú bezpečnosť, tak to ne, ne- nestačí v žiadnom prípade. A okrem vlastne tu máme techniky na genetické zmeny zvierat, máme o tom veľmi malo údajov, no a tie údaje, ktoré poznáme, ukazujú, že to spôsobuje obrovské utrpenie zvierat. Článok 13 Lisabonskej zmluvy hovorí, že keď sa vytvára európska politika, že treba zohľadňovať aj zdravie zvierat. No a technika genetické modifikácie zvierat je skutočne v plnom protiklade tomu. Ale sa často pýta, aké sú výhody tohto. No a jedna z veľkých výhod, zdá sa, je použitie na zvyšovanie rezistencie voči chorobám. Ale namiesto toho, aby sme sa mali, namiesto toho, aby sme sa zamýšľali, čo je príčinou týchto chorôb, tak sa je zlou cestou podľa mňa. No a samozrejme, lososy môžu uniknúť a tým sa naruší biologická Diverzita, to už hovorili kolegyne a kolegovia. Ja mám ešte jednu ďalšiu otázku pre EFSU, komisiu. Najskôr pre EFSU, ďakujem veľmi pekne za tú vašu starostlivú dôslednú detailnú správu. Mohli by ste nám povedať, ako vnímate dlhodobé ako vnímate dlhodobé dopady na zdravie, ako to môžete previesť noža. Môžete robiť nejaké výskumy v manipulovaných zvieratách, modifikovaných. No a ďalšia otázka je, akom rozsahu geneticky modifikované zvieratá sú predmetom rokovania o transatlantickom partnerstve. Aké sú tam dohody? No a Tenko proti, je Sanko proti tomu a bude sa uh, Sanko e, či Trejta e, niečo povedať. No teraz Pilar. Pilar Ajuzo. Ďakujem, pán predseda. Keďže nás je tu málo, som sa prihlásila slovo ešte raz. Ja nie som principiálne proti ničomu, takže jediná vec je, či je to zdravé alebo nie je to zdravé a nech sa ľudia môžu slobodne rozhodnúť, nech sa im nič nevnúcuje na, čo sa týka akéhokoľvek kríženia alebo hybridizácia, tak sa tam v podstate e, pri, navodzuje genetická modifikácia, takže niečo, čo je súčasťou prírody. Druhá vec, či teda to prebehne manipuláciou v laboratóriu. Ale mnohí sú a priori radikálne proti e, genetické modifikácii a niektorí nie nie sú ani proti tomu, aby sa napríklad e, modifikoval genetický kód embria, aby bolo imunné voči nejakej chorobe. Čo sa týka much, tak sú niektoré muchy, ktoré sú sterilné, ktoré vyrábajú určité feromóny a potom ničia populácie much, ktoré ničia ovocie tým pádom nemusíme použiť pesticídy. Takže nie je to tak, že by každá genetická modifikácia bola až taká hrozná. Takže jediná vec, o ktorú žiadam EFSA. Nech sa vykonajú prísne štúdie, nech sa zaručí, nezávisle od toho zvyšku, tak aby to bolo bezpečné, aby tie potraviny boli bezpečné pre ľudskú konzumáciu a nehovorme principiálne, to, čo je geneticky modifikované, je zlé. Diskutuje sa tu o tom, ale pokiaľ by to tak bolo, tak v tom prípade e, niektorí spotrebitelia by sa rozhodovali podľa toho, že pre istotu to je, tu potraviny jesť nebudú, pretože možno sú zlé alebo nie sú bezpečné. Spotrebiteľ sa musí slobodne rozhodnúť. My nemôžeme nič vnúcovať. Musí sa rozhodnúť, čo chce vlastne jesť a čo nechce jesť. Takže takto sa na to dívam ja. Nech sa prosím, povedzte nám len, či, e, ako, alebo ako to vyzerá z vedeckého hľadiska. Ďakujem. Pavel Poc. Ďakujem za slovo. Len stručne. Jedna otázka, ktorú som chcel položiť, už tu zaznela a bola nasmerovaná na to transatlantické partnerstvo, pretože nie je to tak dlho, čo sme v tomto výbore dostali na stôl návrh na používanie kyseliny mliečnej na sterilizáciu zvieracích mŕtvol v priebehu prípravy potravy to bolo tiež trochu vynútené transatlantickými vzťahmi. Je tam určitý tlak, to je otázka, ktorej sa pripájam. A potom tri otázky priamo k téme. Poprvé, ja ako biológ pred kedy si ešte pred rokmi, si nedokážem predstaviť, že by boli možné takéto opatrenia, ktoré by zabránili znečisteniu genofondu voľne žijúcich populácií prostredníctvom nejakých geneticky modifikovaných organizmov. To riziko tam je a nemôžeme ho zredukovať na nulu. Po druhé, myslím si, že je tu veľké riziko v prípade geneticky modifikovaných organizmov, ktoré majú posílenú odolnosť proti patogénom, v prípade, že ten patogén je spoločný. Predstavme si, že budeme využívať zvieratá v chovoch, ktoré budú mať možno e, zvyšila dôležitosť proti Nikoplazma bovy. Čo by to prinieslo našemu ľudskému zdraviu? To je hrozná predstava. No a tretia otázka, alebo téma, je, či komisia sa pozerá ináč na transgénne zvieratá, to znamená organizmy, kde sú používané iné gény, než gény daného biologického druhu. A Povedzme, sú to organizmy, kde sú len genetickou modifikáciou urýchlované bežne šlachtiteľské postupy, takže sú používané len gény, e, potlačenie alebo posilnenie génu určitého daného druhu. Takže to boli štyri otázky. Ako som povedala, poprvé, transatlantické partnerstvo, potom znečistenie genofondu voľne žijúcich populácie, transport patogénov a transgénne organizmy. Ďakujeme, Pavel Poc. Takže koordinátori sa dnes ráno rozhodli, že za Envy budú vymenované dve osoby z veľkých politických skupín, ktoré budú pracovať v rámci riedeceho výboru a potom nám podajú správu v rámci výboru a pravidelne sa budú hlásiť aj koordinátorom, takže by tam bola boli vždy, bolo vždy úzke prepojenie o tom, ako to vyzerá, pretože je tu pár parlamentov, takýchto, ktorých zaujíma, čo to znamená pre európske štandardy, toto, táto záležitosť z dohodou o voľnom obchode, takže v podstate dva, tí dva kolegovia to budú sledovať. Takže kto by chcel odpovedať prvý? Pán Pulej. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Si vous me permettez, je vais... Ďakujem, pán predseda. Takže s dovolením by som začal ja a potom kolegyňa na otázky pre EFSU. Ja by som rozdelil moje odpovede do troch bodov. Poprvé, predpokladané prínosy. Čo týka lososa, tak ako to, to, to bolo prezentované v USA. A vy ste iste pochopili, že v USA nie je chovaný, pretože chovy alebo embriá lososa sa reprodukujú v Kanade a potom dospelí jedinci v Paname. Takže tento losos bol geneticky modifikovaný, aby tam tie prírastky boli dvojnásobne rýchle. Komisia nechce povedať, či cena za tohto lososa bude dvakrát nižšia. To nevieme, pretože zatiaľ nie je na trhu, ale rastie dvojnásobnou rýchlosťou za využitia rovnakej potravy. Takže je tam určitý finančný záujem firiem, ktoré budú tohto lososa potom eventuálne chovať. Zatiaľ ale nemáme ďalšie informácie. Čo týka ďalších zvierat, tak to je, je pravda, že tu máme nejakú muchu od stomilku v Španielsku, kde bol e, založený výskumný program. Je to mucha, ktorá je patogénom, je škodlivá pre olivy. A je určitý, alebo sú určité druhy hmyzu, ktoré sa modifikujú, aby boli sterilné tým, že sa ošetrujú kobaltom potom sa vypúšťajú do voľnej prírody. Títo samci potom si nájdú muchu samicu, oplodňajú, ale takáto muška nie je plodná, takže vlastne tento hmyz sa potom ďalej nešíri. Sú programy, ktoré už existujú veľa rokov, používali sa tam radioaktívne látky a teraz je tu možnosť geneticky modifikovať samčeka, aby bol sterilný a samička, pokiaľ ním bude oplodnená, tak v podstate oplodnená nebude a vajíčka nebudú schopné sa vyvinúť. Nevzniknú z nich larvy a celý ten proces sa preruší. Tým pádom sa nemusia používať pesticídy, Takže to je pozitívne, ale zatiaľ ešte nebolo dotiahnuté do konca. Španielsko bude musieť vykonať veľkoplošné testy v praxi, aby sa zistilo, či táto technológia je prínosná a či tam nie sú nejaké veľké dopady na ďalšie druhy mizu, na muchy a tak ďalej. Taktiež existujú baktérie, ktoré sú geneticky modifikované a ktoré produkujú lieky alebo chemické látky, ktoré sa používajú ako liečivá. A o tom sa nepolemizuje, pretože takto sa vyrábajú lieky, ktoré sú užitočné, pomáhajú ľuďom, a je možné týmto spôsobom získať aj inzulín a ďalšie hormóny je lepšie to získať z baktérií, než aby sa to získavalo zo zvierat, pretože tie môžu byť kontaminované. Takže tam to nie je polemické. Vieme, že sa e, robí výskum v súvislosti s prasatami, aby boli e, odolné voči niektorým chorobám, ako napríklad prasací mor alebo e, prasacia chrípka a ďalšie typy chrípky. Dokonca aj divoké prasatá potom môžu byť napadnuté takýmito chorobami, aj keď nie sú chované v takých podmienkach ako prasatá na výkrm. Ďalšou záležitosťou etická otázka v smernici z roku 2001 v naredení z 2009 Máme určité úvahy, ktoré môžeme použiť ako odpoved na otázky etiky, ale etika to je niečo, čo sa dá celkom ľahko manipulovať a čo sa týka programu Pegasus, tak nevylučujeme, že si vyžiadame stanovisko od Európskej etickej skupiny, ktorá už vydala stanovisko v roku 96 o bežných technológiách genetické modifikácie rastlín. Avšak v tomto prípade tu hovoríme o zvieratách, o tom spomínaném lososovi, ktorý je určený na ľudskú konzumáciu, takže nie je vylúčené, že požiadame tento etický výbor o stanovisko. Tretia vec je potom riziko, hrozba pre zdravie, EFSA, je to toto zodpovedná. Je tu ďalej riziko pre životné prostredie, to taktiež rieši EFSA, ďalej riziko pre biodiverzitu. Ale čo sa týka zvierat, tak tam to závisí od toho, kde sa tieto zvieratá chovajú, ako sú zabezpečené. No a čo sa týka lososa na Paname, tak bolo povedané, že tento losos nesmie byť chovaný vo voľnom mori, ale len v dádržiach na pevnine, aby nemohol odplávať. Pretože pokiaľ by sa choval napríklad v klietkach vo voľnom mori, tak by mohol uplávať do voľného mora a potom by došlo ku kontaminácii voľne žijúceho lososa. Aby sa zabránilo tomuto riziku, USA sa rozhodli, že tieto lososy budú chované na pevnine v nádržiach kde sa všetko bude filtrovať a príslušne sa to bude ošetrovať, tak aby sa zabránilo úniku tohto lososa. Je to problém dobrých životných podmienok pre zvieratá, to je dôležitá otázka. Losos, ktorý sa chová bežným spôsobom alebo je geneticky modifikovaný, musia sa tam dodržiavať určité pravidlá, aby tie podmienky pre život zvierat boli dobré. A pokiaľ by takýto chov bol možný v Európe, tak by sme taktiež museli tieto podmienky zaručiť. Ďalej, po štvrté, voľba spotrebiteľa. Samozrejme, politická voľba predchádza ešte tejto voľbe. Komisia nie je ani sa ani proti modifikovaným zvieratám. Komisia len uplatňuje nariadenie Rady a parlamentu. Ale je to politická voľba, pokiaľ niečo také sa má zakázať. Pokiaľ by inštitúcie rozhodli, že sa zakáže alebo zakážu úplne geneticky modifikované zvieratá, tak samozrejme komisia bude musieť toto rozhodnutie uplatniť. Avšak teraz, v tejto chvíli, to všetko spadá pod nariadenie a smernicu, kde princíp geneticky modifikovaného zvierata, zvieraťa nie je zakázaný, aj keď je povinnosť takéto výrobky označovať, aby spotrebiteľ o tom vedel. A všetky produkty z modifikovaného lososa by museli byť označované. Nie len meso, ale aj olej, ale aj rybí mučka, rybia mučka ako krmivo pre zvieratá. Všade by tam bola povinnosť označovania, aby spotrebiteľ sa mohol informovane rozhodovať. Ďalej, čo sa týka vzťahov z USA v rámci rokovania o dohode TTIP, Na začiatku rokovania pred pár mesiacmi bolo stanovisko pána Barosa jednoznačné, neprepada do úvahy, že by sa na unijnej úrovni diskutovalo o ochrane v súvislosti s geneticky modifikovanými zvieratami. My si vymeniame vedecké informácie o toho, ako EFSA toto hodnotí, čo schvalujeme, čo neschvalujeme, ale Rozhodne zatiaľ nepripada do úvahy, aby sa rokovalo o zmene nášho nariadenia a smernice v rámci TTIP. To je niečo, čo je tabu v rámci TTIP. Takže síce sa diskutuje o rôznych veciach, napríklad USA sa pýta, Prečo potrebujete 5 až 10 rokov na schválenie geneticky modifikovaných organizmov, zatiaľ čo u nás to trvalo kratšie než jeden rok? O tom sa diskutuje, ale my im aj vysvetľujeme všetky postupy v rámci eh, EFSA, politické problémy a tak ďalej. Ale okrem týchto poskytnutých informácií nepripada do úvahy, že by sme nimi, s nimi hovorili o zmene našich legislatívnych textov. Takže to je moja odpoveď. No a teraz s dovolením kolegyňa z EFSA sa vyjadri taktiež. Ďakujeme. A teraz slovo zdávam agentúre EFSA, pani Weidman. Ďakujem. Ja by som chcela vysvetliť, že, že nemáme kompetencie, čo týka prínosu ale iba v oblasti environmentálnej bezpečnosti. No a jeden z tých dokumentov, ktoré sme vypracovali, sa zaoberá touto otázkou. Tieto teda dokumenty sú takými usmerneniami. To znamená, že sa pýtame otázky, máme zoznam otázok a potom teda vydávame usmernenia ohľadom, ako vyrábať údaje, tak aby žiadatelia dali dohromady balíček údajov. Týmito usmerneniami v podstate neodpovedáme na žiadne otázky, pretože na toto by sme potrebovali dostať ten balíček údajov. No a vy ste sa pýtali na niektoré veci, ktoré potom e, vám odpovieme už za použitia údajov užívateľi. Napríklad, čo sa stane, keď unikne do životného prostredia geneticky modifikovaná ryba. To je presne otázka, ktorú musí e, zodpovedať žiadateľ. Taktiež otázka, čo sa stane ľuďom, pokiaľ sa dostanú do kontaktu s geneticky modifikovaným hmyzom. To sa taktiež treba riešiť. Ďalej, čo sa týka odolnosti proti proti e, chorobám, aký to má vplyv na zdravie zvierat. Na to ja nemôžem odpovedať. EFSA si vyžaduje konkrétne údaje a potom dokáže odpovedať, ako by to vyzeralo, že by v prípade, že by takéto zviera skutočne bolo pustené na, ter- na trh. No a my sme skutočne pracovali e, veľmi podrobne. Máme 5 skupín, ktoré riešia jednotlivé otázky Taktiež je to rôzne prípad od prípadu, pretože v závislosti od toho konkrétneho situácia je situácia iná. Potom ďalej tam máme e, rôzne typy genetické modifikácie, takže tie otázky vyzerajú vždy rôzne. No a teraz by som dala slovo kolegyni Silvii Mestak, ktorá bola zodpovedná za e, do, od, dokument o riziku pre životné prostredie. Tam sa zaoberali tromi typmi genetických modifikácií. Chcela by som iba teda dokončiť to, čo povedala Elizabeth v súvislosti s tými usmerneniami, ktoré nedávno EPSA vyvinula. A taktiež chcem prepojiť s dvomi špecifickými bodmi. Poprvé, Treba sa pozrieť na potenciálne dlhodobé účinky a potom po druhé pravdepodobnosť úniku geneticky modifikovaných zvierat. Takže tieto dve veci sú riešené v rámci toho dokumentu. Dlhodobý efekt. Musíme sa pozrieť na to, čo už poznáme v dobe eh, hodnotenia úrovne bezpečnosti. Takže žiadateľovi odporúčime, aby zvážil určité dostupné informácie, vrátanie vedeckých štúdií, vrátanie experimentálnych údajov, ktoré boli získané z náhradných zvierat, to znamená zo zvierat, ktoré majú rovnaké charakteristiky, aj nerovnakú genetickú informáciu, takže to bude informatívne. A okrem toho sú niektoré údaje, ktoré nám umožnia zistiť potenciálny dlhodobý účinok to sú údaje. A potom je tu e, monitoring e, trhu. To si vyžaduje európska legislatíva. Týka sa to rastlín a rovnako by to vyzeralo v prípade geneticky modifikovaných zvierat. A ďalej, možný únik geneticky modifikovaných zvierat a dôsledky. Takže toto taktiež je treba zvážiť. pretože vlastne tento nový gén by bol zamiešaný do širokej populácie. Túto pravdepodobnosť taktiež mu musíme monitorovať a žiadame spoločnosti, aby nám poskytovali informácie ohľadom zmeny správania tohto geneticky modifikovaného zvieraťa napríklad pri bežnom živote alebo pri reprodukcii. A ešte na záver. V priebehu hodnotenia rizika, po tom, čo sme charakterizovali po, po možné rizika, tak by sme tam mohli dodať eh, dodatočný krok, ktorým by bolo zvážiť opatrenia na zmiernenie rizika. Ďakujem. Ďakujem. Bolo to určite zmysluplné, že sme sa takto do šírky, do hĺbky venovali tejto téme. Rozhodujúce je, aby v štvrtok e, chápem, že v štvrtok mnohí máme termíny v svojich volebných okreskoch. Nemôžu tu byť všetci, ale toto je určite e, dôležité, že sme to zaznamenali pre vonkajšok. Ďakujem Európskej komisii, ale aj EFSE a samozrejme aj kolegom za dnešnú rozpravu. Tým pádom sme na konci Eh, programu. Na budúce budeme zasadať spoločne s ITRE, tému budú budúci 2030, 2. decembra od 15. do 18. od 18.30 a budúce zasadnutie eh, výboru bude z 16. až 17. decembra tu v Bruseli, kým začnú vianočné eh, prázdniny. Všetkým želám Príjemný večer.